Dávam slovo. V mene komisie dávam slovo pánovi komisárovi Ettingerovi. Herr Präsident, meine Damen Eh, vážený pán predseda, vážení poslanci a poslankyne, komisia je skutočne zarazená eh, tragickými udalosťami eh, na Madajre, obzvlášť vysokým počtom obetí. Skutočne všetkým, ktorých sa dotkla táto katastrofa, chcem vyjadriť ľútosť komisie, vyjadrenie našej ľútosti. Tento signál vysielame aj rodinám obetí Johannes Hahn, e, e, zodpovedný e, člen komisie, komunikoval s prezidentom Madeiry. Na základe tejto diskusie sa dozvedel, že tá situácia je veľmi vážna, ale je pod kontrolou. Regionálne aj národné zásahové jednotky sú, zasadené, sú nasadené No a e, zatiaľ nie je potrebné e, siahnuť na e, krízové nástroje EÚ, ale je na mieste, aby Madeira získala finančnú podporu z EÚ. Komisia teda preveruje, aké nástroje finančnej pomoci sú k dispozícii pre Madeiru pre Portugalsko bolo schválených 48 miliónov. Fond Solidarity v roku 2002 bol vytverený na to, aby eh, sa do, mohlo pomôcť finančnými prostriedkami členským štátom EÚ, ktoré sú zasiahnuté živelnými pohromami No ale samozrejme využitie tohto fondu sa viaže na splnenie určitých kritérií. najdôležitejším predpokladom je to, aby portugalský štát takisto ponúkol určitý finančný objem. Chcem prinútuť, prinú, pripomenúť toľko, že nariadenie o, o tomto fonde Solidarity uvažuje len o takých pomociach, ktoré sa týkajú katastrof väčšieho rozsahu. v podstate v rozsahu, ktorý presahuje 0,6 HDP dotknutého štátu. Čo by to znamenalo v prípade Portugalska? 958 e, miliónov eur. Taký je tento limit v prípade Portugalska. No a toto kritérium e, e, nie je splnené, ale my vieme, že je možno využiť tieto peniaze aj na katastrofy menšieho e, rozsahu. Za podmienky, že sú tam určité špecifika, ktoré splná Madeira. Komisia má však zatiaľ e, nedostatočné informácie o rozsahu škôd a preto v tejto chvíli nedokážeme konštatovať, či všetky e, náležité podmienky sú splnené. Orgány e, Portugalska by mali čo najskôr vyčísliť škody a najneskôr do desiatich týždňov predložiť svoje požiadavky EÚ. Už v piatok tohto týždňa kolega Ham stretne pána Pereiru, ktorý je ministrom vnútra Portugalska Portugalska, aby prebrali túto problematiku. 6. a 7. marca pán Hahn navštívi Madeiru, aby priamo na tvári miesta sa presvedčil o situácii. DG regionálna politika je k dispozícii na riešenie tohto portugalského problému. Chcem poukázať na to, že finančná E, finančná pomoc nášho fondu Solidarity nie je k dispozícii okamžite. E, fond Solidarity je nástroj, ktorý má e, pomôcť členským štátom zasiahnutým katastrofou, ale nie, je to, nie, je to, nie sú to prostriedky, ktoré sú k dispozícii urgentne a okamžite. Je, si, je potrebné si uvedomiť, e, že e, parlament ako aj e, komisia musí skutočne a teda rada musia schváliť poskytnutie finančných prostriedkov z tohto fondu Solidarity a to môže trvať niekoľko mesiacov. Samozrejme, komisia urobí všetko preto, aby sa tieto veci maximálne urychlili. Štrukturálne fondy slúžia neslúžia na riešenie Eh, urgentných eh, udalostí. Samozrejme, skôr sa slúžia na dlhodobejšiu podporu. Komisia sa zamyslí nad tým, a, a aké by mohli byť zmyslu plné úpravy a tak, aby sme pomohli v situácii v, v Portugalsku, teda na Madeire. Pán predseda, páni poslanci, komisia urobí všetko, čo je v jej moci, aby pomohli Madeire pri zvládnutí tejto prírodnej katastrofy. Ďakujem. Ďakujem, pán komisár. A teraz E, vystúpia rečníci za jednotlivé politické skupiny pán Tešera za EPP. Ďakujem, vážený pán predseda. E, ja tu dnes vystupujem hlasom zastretým smutkom, pretože som osobne zažil tragédiu, ktorá postihla v sobotu Madejru. Moje slova sú samozrejme slova smútku e, a sústrasti, ktorú adresujem príbuzným obetí. Skutočná dimenzia tejto katastrofy ešte musí byť vyčíslená. Ešte stále pracujú od soboty e, záchranné čaty a iba teraz tie najizolovanejší obyvatelia začínajú dostávať pomoc. Došlo tam k obrovskej deštrukcii, obrovským materiálnym e, škodám, infraštruktúry boli zničené a takisto sú nedostupné základné služby ako zásobovanie vodou a energiou elektrickou. Ekonomický a sociálny dopad tejto katastrofy bráni ľuďom žiť normálnym životom, vrátiť sa k normálnemu životu ale e, oni očakávajú solidaritu a pomoc. A práve tu Európska únia a obzvlášť parlament má čo povedať. Majú zásadnú úlohu pri mobilizácii fondu Solidarity. Musíme to však urobiť rýchlo, lebo nemôžeme nechať týchto ľudí čakať. A preto apelujem komisiu aj predsedu komisie Durá Baróza, ako aj e, ďalších predstaviteľov, aby v čo najkračom čase navštívili Madejru a aby tiež priniesli posolstvo nádeje, pomoci a podpory rekonštrukcie, lebo teraz treba rekonštruovať to, čo bohužiaľ príroda zničila. Ale môžete si byť istí, že to urobíme. Pretože, ako som už povedal, madejrský ľud je e, odvážny. E, v skalách e, e začal začal orať skaly a pestovať plody a bude bojovať, aby dosiahol blahobyt, ako mal predtým. Ďakujem. Ďakujem, pán Tejšajra. A teraz za socialistickú a demokratickú skupinu 1,5 pani Štrela. Ďakujem, vážený pán predseda, v mene skupiny SD Chcem tlmočiť našu sústrasť rodinám obeti a prejaviť našu solidaritu obyvateľstvu postihnutému touto tragédiou, ktorá 20. februára postihla autonómnu oblasť Madejry. Prívalové dažde, veľký vietor a veľké vlny e, zničili a, a, zmenili na nepoznanie historické a turistické centrum hlavného mesta Funchal verejné aj privátne infraštruktúry a práve tak, ako aj historické, kultúrne a prírodné dedičstvo sú postihnuté. Prvé odhady hovoria, že škoda presiahla miliardu eur. Teda e, je to v rámci kritérií, e, ktoré e, ktoré oprávňujú poskytnutie pomoci z Fondu Solidarity. Je tu obrovské množstvo mŕtvych, nezvestných stovky ľudí, ktorí stratili príbytok. Fotografie tejto katastrofy obehli svet a nikoho nenechali ľahostajného. Prejavy solidarity prišli zo všetkých strán sveta, aj Európska únia Európska komisia musí prejaviť svoju aktívnu solidaritu tomuto regiónu prostredníctvom urgentnej mobilizácie Fondu Solidarity tak, aby sa e, zjemnil obrovský ekonomický a sociálny dopad tejto katastrofy. A na záver chcem povedať, pán komisár, že tento parlament už schválil zmeny e, poskytovania pomoci z Fondu Solidarity. Prečo ešte stále nie sú v platnosti a neaplikujú sa? Ďakujem. Ďakujem pani Štrela. A teraz za GUE na jednu minútu pani Matiáš. Ďakujem, pán predseda. Dnes začíname plenárne zasadnutie minútou ticha v dvoch zmysloch na vyjadrenie solidarity s obeťami tejto katastrofy, ktorá postihla Madejru a jej rodiny a takisto aj v zmysle e, poctenia si všetkých pracujúcich, ktorí pomáhajú týmto obetiam. Ale táto minúta ticha nás mala priviesť k úvahám, ktoré by mali ísť ďalej e, ako len úvahy. To, čo sa stalo na Madére, je jav, ktorý sa čoraz ťažšie bude opakovať. Prírodné katastrofy sú časté a musíme byť na ne pripravení. Nemôžeme sa im vyhnúť, ale nemôžeme ostať paralizovaní, keď ich dopad je taký dramatický na životy ľudí. A preto musíme bojovať za politiky plánovania územného e, a územného plánovania, lebo to je veľmi dôležité. Európska komisia, Európsky parlament a európske inštitúcie by mali vedieť poskytnúť naliehavú odpoveď na naliehavú situáciu a poskytnúť aj potrebné finančné prostriedky a solidaritu. Ďakujem. Ďakujem, pani Diaš. A teraz ďalší rečníci na dve minúty, pán Meno. Ďakujem. Vážený pán predseda, táto tragédia na Madeire e, bohužiaľ skosila mnoho životov, zničila e, kultúrne bohatstvo a zmenila tvár portugalského ostrova, ktorý sa píšil svojou krásou a ktorý obdivovali návštevníci z celého sveta. Ale nikto ani v Portugalsku nebol pripravený na e, takéto hrozné obrazy, ktoré nám ukazovali e, mass média, autá prevrátené vodnými prívalmi, domy zničené, celá krajina sa zmenila v dôsledku živlov. Táto tragédia na základe týchto vyhlásení, ktoré tu odzneli, nie je iba tragédiou istého regiónu Portugalska. Je to tragédia, e, ktorá postihla časť Európskej únie a tá musí byť solidárna a pomôcť bez výhrad, pomôcť rodinám obetí, pomôcť ľuďom, ktorí zostali bez prostriedkov zo dňa na deň a, posti- a poskytnúť ostrovu Madeira to, čo príroda mu odobrala. Chcem pripomenúť, že maderská hymna hovorí, to, čo hovorí v zásade aj portugalská hymna Hrdinovia mora, e, odvážny národ. A tak, ako ukázala história v mnohých katastrofách v histórii, sa dokázal vždy postaviť a čeliť takýmto nešťastiam. A tak sa stane tomu aj tento raz, aj e, vďaka pomoci a solidarite Európskej únie.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 dôležitá príležitosť. E, Madeira bola dotknutá obrovskou katastrofou a samozrejme e, vyjadrujeme sústrať e, dotknutým rodinám. Za tejto situácie Európska únia musí poskytnúť podporu. Solidarita celej únie by bola spochybnená. Môžem iba zopakovať. Chcela by som vyzvať komisiu, aby maximálne rýchlo aktivovala Fond Solidarity, aby poskytla pomoc a takisto treba vyzvať e, e, e, Radu, aby uskutočnila reformu Fondu Solidarity, ktorú schválil parlament pred dvomi rokmi, aby to konečne zrealizovala s tým, aby sme mohli čím skôr poskytnúť pomoc dotknutým regiónom. Myslím si však, že Treba sa dívať dopredu. Počas ostatných rokov eh, Madeira dostala eh, viac prostriedkov eh, zo štruktúrnych fondov a bude dostávať ich navyše. Musia sa uplatniť, aby uskutočnili preventívne opatrenia, ktoré budú predchádzať alebo zjemňovať prípadné dôsledky takýchto katastrof treba to realizovať v Európskej únii v jednotlivých regiónoch vrátane Madejry. Ďakujem, pani Krel. A teraz pán Frajra, jednu minútu. Vážený pán predseda, dimenzie katastrofy na ostrove Madeira si vyžaduje aplikáciu naliehavých opatrení a mimoriadnu finančnú pomoc tomuto regiónu. Táto pomoc musí byť určená na rekonštrukciu infraštruktúr, a zariadení, ktoré boli zničené alebo poškodené. Takisto treba e, podporiť obyvateľstvo, ktoré postihla táto tra tragédia ekonomicky, sociálne, rodinne. Tieto tragédie sú hrozné. Takmer vždy ten, kto má najmenej, stratí najviac. A preto je dôležité identifikovať a kompenzovať v rámci možností všetkých tých, ktorí stratili rodinných príslušníkov, príbytky a svoje majetky. To, čo sa stalo na Madére, nám dramaticky demonštruje potrebu posilnenia spolupráce a solidarity v EÚ aj v oblasti prevencie katastrof. Je dôležité vytvoriť príslušný finančný rámec na prevenciu, e, kde by boli nástroje ako kohezná politika, E, vidiecký rozvoj, aby sme podporovali členské štáty pri implementácii opatrení na ochranu obyvateľstva, životného prostredia a ekonómie. Ďakujem, pán Ferreira. A teraz dve minúty. Pani Hybner. Vážne pán komisár, milí kolegovia, chcel by som viedriť smutok všetkých členov e, výborov pre regionálny rozvoj v súvislosti so stratou ľudských životov na Madejre. E, sme odhodlení urobiť všetko, čo je v našich sílach, aby sme pomohli Madejre v tomto čase. Samozrejme, regionálne a národné orgány e, robia všetko, čo môžu, aby pomohli ľuďom, najmä tým, ktorí stratili príbytok a e, očakávajú e, riešenie žiadosti o využitie prostriedkov z Fondu Solidarity. Som presvedčený, že všetky dotknuté e, osoby zabezpečia či najrychlejšie riešenie. Vyžívame komisiu, aby zmobilizovala všetky zdroje a spolu s portugalskými orgánmi riešili, ako a čo treba robiť na poskytnutie pomoci. Chcela by som zdôrazniť, že existujúci Fond Solidarity stále má svoje obmedzenia. Ešte v apríli 2005 komisia prijala návrh pre hodnotenie príslušného nariadenia a v prvom čítaní v maji 2006 parlament to tiež schválil. Napriek e, absolútne jasnosti toho, že fond Solidarity musí byť prúznejší napriek tomu, že e, je určený na riešenie dôsledkov nepredvydateľných e, e, katastrof, či už prírodných alebo nie, rada nedosiahla rozhodnutie o prehodnotení tohto fondu od maja roku 2006. S prehľadnutím na otrasné udalosti Madéry ešte viac jasne vidíme, že potrebujeme fond Solidarity, ktorý efektívne bude riešiť problémy a umožní Únii promptne a efektívne poskytovať pomoc tam, kde e, sa stane katastrofa. Preto vyzývam e, e, španielské predsedníctvo, aby opätovne rozbehlo proces revízie Fondu Solidarity, aby to bolo v súlade s, s princípmi Európskej solidarity, aby to bolo v stredobode pozornosti názvu projektu. Ďakujem, pani Hübner. A teraz Máme vystúpenia jednotlivých členov. Jedna minúta, pán Rubich. Ďakujem, pán predseda. Dámy a páni, nešťastie je samozrejme prejavom e, globálneho oteplovania a musíme si uvedomiť, že mm, tieto udalosti sa budú stále viac e, opakovať a vyvstáva otázka, či nie treba e, e, vyvstáva otázka, či nie treba poskytnúť pomoc z globalizačného fondu pre zamestnancov na Madajre, pretože boli zničené viaceré pracovné miesta a mali by sme podporiť malé a stredné podniky remeselníkov E, v oblasti služieb. E, to by e, umožnilo poskytnutie významnej pomoci a bolo by dobre požiadať komisiu, aby posúdila aj možnosť využitia prostriedkov z globalizačného fondu. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem, pán Rubik. A teraz na jednu minútu pani Papa do polu. Ďakujem, vážený pán predseda, a ja chcem vyjadriť svoju sústrasť obetiam e, a obyvateľom ostrova Madeira aj portugalskej vláde. Mŕtvi a nezvestní nás musia priviesť na, k zamysleniu, že to sa môže stať hoci kde vzhľadom na klimatické zmeny, na záplavy, na katastrofy v Nemecku, E, požiare v Grécku, záplavy v Grécku. Toto všetko sú katastrofy, ktoré Európska komisia musí brať do úvahy, aby mohla prijať e, príslušné opatrenia na všetkých úrovniach, aby ich mohla predvídať my myslíme aj na obete tejto katastrofy. Je dôležité, aby tu došlo k adekvátnemu financovaniu, aby boli prijaté adekvátne opatrenia, aby sme mohli čeliť všetkým škodám, ktoré takéto katastrofy spôsobujú a aby sme vyjadrili svoju účasť. A teraz e, pán Ferreira, minúta. Pani Ferreira, pardon. Ešte stále sme šokovaní tragédiou na Madére. Zaslúži si to našu solidaritu, sústrasť a česť mŕtvým, zraneným a stovkám bez prístrešia. Solidarita a nádej, toto posolstvo musíme vyslať obyvateľstvu Madéry. To si však vyzaduje príslušné procedúry a zjednodušené a mimoriadne postupy, aby sme mohli pomôcť obetiam E, ich životom a ich majetkom. Je dôležité zmobilizovať fond Solidarity, ale rovnako je potrebné využiť aj všetky ostatné fondy prostredníctvom naliehavých opatrení, ktoré musia e, dôjsť čo najrýchlejšie postihnutým touto katastrofou tak, aby sa Madeira mohla čo najrýchlejšie zrekonštruovať. Preto je potrebné, aby všetka aby všetky možnosti e, pomôcť tomuto ostrovu boli zobrané do úvahy. Ďakujem pani Figueiredu a teraz pán Papa Nikolau minútu. Ďakujem. Pokiaľ ide o prívalové dažde záplavy na ostrove Madeira, ktoré sú ďalším dôsledkom klimatických zmien môžu priniesť také ľudské tragédie, k akým práve došlo. Pred niekoľkými dňami táto tragédia na ostrove Madeira postihla aj iné oblasti, ako napríklad Bulharsko alebo Grécko. Chcem pripomenúť, že členské štáty v prípade prírodných katastrof takéhoto rozsahu majú právo na príslušnú adekvátnu pomoc a je našou povinnosťou tieto smernice zaviesť do praxe vo všetkých členských štátov. To je poslanie EÚ a nemyslím si, že by niekto so mnou nesúhlasil. V prípade prírodných katastrof ako táto je potrebné predovšetkým chrániť ľudské životy prerušený rečník a teraz ďalší rečník. Ďakujem, vážený pán predseda. Raz kvôli suchu, záplavám alebo e, prírodným katastrofám juh Európy je scenárom e, ktorý dokazuje hrozné dôsledky klimatických zmien. Európske observatórium, keby sme ho mali, určite by to dokázalo. A preto sú, je dôležité bojovať proti klimatickým zmenám. Teraz sa musíme snažiť pomôcť Madeire v tejto tragédii a vyzývame, aby tak komisia urobila čo najrýchlejšie. V takýchto príležitostiach musí Únia preukázať svoju efektívnosť, solidárnosť, voči tým, ktorí pomoc potrebujú. V mene španielských socialistov budeme toto uznesenie podporovať na pomoc našim drahým susedom Portugalcom a Madejrčanom a stojíme pri portugalskej vláde e, v snahe čo najskôr napraviť negatívne dôsledky tejto katastrofy. A teraz pán Kelly. Odkedy som bol dieťa, môjim obľúbeným koláčom bol maderský koláč. A keď som počul o, o katastrofe, e, som e, cítil, e, mal som veľký pocity voči našim portugalským kolegom. My sme mali niečo podobné pred Vianocami. A som veľmi rád, že aj pán komisár e, spomenul, že e, poskytneme ruku pomoci e, obyvateľom Madery v súvislosti s Čiernou sobotou, ale treba si to vnímať v širších súvislostiach. Treba zvážiť kritéria, ktoré umožnia využiť fond solidarity. Myslím si, že ide o kritérium 0,6 HDP, je príliš limit vysoký. Mnohé tragédie sú lokálne a treba E, e, to prehodnotiť, i keď treba samozrejme čím skôr robiť všetko možné pre Madeiro a preto vítam aj vyhlásenie komisie. Yes, Ďakujem, pán Kelly. A teraz na jednu minútu dávam slovo pánovi Pasko, Paškovi. Ďakujem za slovo, vážený pán predsedajúci, vážený pán komisár. Dovolte mi, aby som v mene skupiny Európsky, Európa, Slobody a demokracia uh, solidaritu občanom Madéry, a vyjadril aj presvedčenie že európska pomoc pre postihnutých e, príde rýchlejšie v tomto prípade ako na haiti. chcel by som veriť že e, tak európska komisia ako aj portugalská vláda budú reagovať pohotovejšie na prírodnú katastrofu na madeire ako v predchádzajúcich prípadoch. chcel by som tiež e, podporiť svojich kolegov ktorí žiadajú zlepšiť mechanizmy poskytovania pomoci európskej únie pri prírodných katastrofách tak aby táto pomoc bola poskytovaná operatívne a rýchlo. ďakujem za pozornosť. Ďakujem, pán Paška. A teraz pán Alves. Jedna minúta. Ďakujem, vážený pán predseda. A ja by som chcel vzdať e, prejav solidarity obetiam tragických udalostí na ostrove Madeira ako Portugalec, obyvateľ Azorských ostrovov a Európan musí e, vyjadriť svoju, e, svoju žiadosť o aktívne prejavy solidarity zo strany EÚ týmto postihnutým oblastiam. E, toto je oblasť, ktorá potrebuje e, pomoc Európy a v tejto chvíli je solidarita Európy najdôležitejšia a je potrebné, aby bola citeľná. Ďakujem a teraz pán Obermajer, jedna minúta. Vážený pán predseda, ja by som chcel skutočne e, e, vyjadriť ľútosť všetkým obetiam. My máme príslovie v Rakúsku, že rýchla pomoc je dvakrát účinnejšia pomoc a skutočne e, mali by sme nájsť spôsob na to, aby sme čo najskôr poskytli finančné prostriedky Isté, hovorí sa o tom, že treba e, urobiť analýzy. Ja tiež pochádzam z horskej oblasti. E, dokonca aj u nás doma sme urobili sme e, chyby. Jednoducho sme stávali stavby bez toho, aby sme zohľadnili prírodu a dôsledky. A objavili sa skutočne mnohé problémy pred niekoľkými rokmi. Skutočne je dôležité spojiť naše síly a e, bojovať proti problémom. E, my skutočne, nám sa dostalo medzinárodnej pomoci a e, skutočne dokázali sme evakuovať celé obce a vlastne predísť väčším stratám. Myslím si, že treba urobiť prejav európskej solidarity a aj ja chcem k tomu prispieť. A posledné slovo tejto téme pán Ferreira jednu minútu. A ja chcem vyjadriť solidaritu s bolesťou obyvateľov Madéry a žiadať európske inštitúcie a komisiu, aby e, uvoľnili všetky disponibilné prostriedky, ktoré majú k dispozícii, aby túto pomoc poskytli. Chcem tiež zdôrazniť, že keď takéto nešťastie príde, je oveľa ťažšie E, odstraňovať následky, keď k tomu dôjde v chudobnej krajine a v chudobnom regióne. V prípade Madejry musíme brať do úvahy aj to, že ekonomická báza Madejry je priamo zasiahnutá tým, že tento ostrov závisí od turizmu a to má dvojnásobné negatívne dôsledky, pretože celá kvalita života a prírodné prostredie je zničené je to iné, keď máme takéto problémy v chudobných krajinách a v chudobných regiónoch a najmä v horských a turistických oblastiach, ako je aj prípad Madejry. Preto je nevyhnutné, aby všetky adaptácie, ktoré budú prijaté a pripomenuté, pokiaľ ide o mobilizáciu Fondu Solidarity, viac nečakali, a aby i hneď vstúpili do platnosti, lebo v dôsledku klimatických zmien tieto procesy bohužiaľ budú čoraz častejšie a to najmä v tých najchudobnejších oblastiach Európy, e, kde e, dochádza k prívalovým dažďom a veľkému suchu v lete. Ďakujem, pán predseda. Pán komisár Oettinger. Veľa vážení poslanci, poslankyne, ďakujem za túto príležitosť e, bezprostredne s vami tu v parlamente e, prebrať e, povodňovú katastrofu na Madejre. Madeira sa e, nachádza v takej situácii, keď musíme jej stať po boku, musíme prejaviť európsku solidaritu. K tomu je odhodlaná e, komisia. Ako to však bude e, prebiehať konkrétnymi krokmi, to dohodneme v najbližších dňoch a týždňoch s orgánmi Portugalska. Musíme skutočne dodržiavať pravidlá poskytovania peňazí z fondov. No a komisia e, skutočne využije všetko to, čo bude možné v prospech Madejry e, skutočne treba vyčísliť škody, e, treba predložiť žiadosť a potom sa bude odvíjať príspevok. Tým sa bude zaoberať môj kolega komisár Hahn, je plne k dispozícii pre tento účel. Pani poslankyňa Estrela naznačila, že ďalšie rozpracovanie smerovania a predpisov e, Fondu Solidarity e, e, je žiaduci krok. Pred 4 rokmi komisia urobila takýto návrh. Parlament to podporil, vyjadril pozitívne stanovisko. Je to teraz e, v rukách e, e, rady, ktorá je na ťahu. Avšak to je všetko, čo v tejto chvíli máme k dispozícii. Dôležité je aj prevencia, to je ťažiskovou otázkou našej politiky a vlastne politika súdržnosti toto ošetruje. Chcem sa vám zaviazať v tom zmysle, že komisia robí všetko preto, aby štátna správa, aby občania e, Madejry dostali pomoc, akú si zasluhujú. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán komisár. Týmto uzatváram rozpravu na túto tému. Hlasovanie o tejto téme e, sa bude prebiehať na marcovom zasadnutí. A teraz e, si vypočujeme E, informácie o investičných projektoch do energetickej infraštruktúry v rámci Európskeho